inštitúciami a to umožní správny vypočet názor občanov v duchu e, e, Lisabonskej zmluvy. A ďakujem pekne pánovi komisárovi za otvorený prístup. E, končíme rozprávu a hlasovanie o, tom, o tejto rozprave bude v stredu o 12. A teraz, stení kolegovia, stené kolegyne, ideme na ďalší bod programu. Je to uh, otázka na ústne zodpovedanie v záležitosti prenosu údajov členskými štátmi do USA na základe memorand o porozumenie. Je to e, otázka e, e, a Engel. Najprv dáme slovo mm, predkladateľom pani Ingvel, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Môžem vystúpiť veľmi stručne. Ústna otázka podľa mňa je sformulovaná jednoznačne. Uh, v súčasnosti e, pripravujeme balíček OPRN. Komisia e, pripravila tri návrhy man, e, negociačného mandátu pre rokovania so Spojenými štátmi, Kanadou a Austráliou. Avšak medzi tým členské štáty vedú bilaterálne rokovania so Spojenými štátmi o odovzdaní osobných údajov, alebo lepšie povedané o tom, že Spojené štáty dostanú prístup k našim databázam, eh, vrátanie údajov o cestujúcich. Predtým, ako eh, táto snemovňa eh, zaujme stanovisko k návrhom alebo dohodom o odovzdaní údajov PNR, musíme mať jasnú predstavu o súčasnom stave. Pretože ak sa členské štáty bilaterálne dohodnú so členskými štátmi o odovzdávaní údajov PNR, potom čo robíme v tejto snemovni? tak ja som dostal informácie, ale neviem eh, si to overiť, pretože ide o bilaterálne dohody a o bilaterálne rokovania prebiehajú eh, utajovanie. Eh, dostal som informácie, že to môže sa týkať údajov PNR občanov alebo neobčanov Európskej únii, ktoré letia nielen do Spojených štátov. A to znamená, že nie je to predmetom iba možných dohôd medzi Spojenými štátmi a Úniou. Potrebujeme si to vyjasniť predtým, ako budeme pokračovať v našich rokovaniach o balíčke PNR. A napokon, pán komisár, minulý víkend som e, e, e, zistila e, ďalšiu vec, o ktorej sme neboli informovaní a to môže byť relevantné. Ide o programe e, e, bezpečnosť na jednom mieste. Či údajne komisie vedie rokovanie s Úradom pre e, bezpečnosť dopravy Spojených štátov a to e, znamená e, zrušenie bezpečnostných previerok pre cestujúcich zo Spojených štátov prichádzajúcich do Európy a opačne. Považujem za zvláštne, že bezpečnostné previerky európskych občanov, ktorí cestujú do Spojených štátov, sú stále prísnejšie. Dokonca musíme platiť za ESTA a zároveň Európska komisia údajne rokuje o zrušení bezpečnostných previerok ktoré, pre Američanov, ktorí budú cestovať do Európy. Myslím si, že je na čase, aby Európska komisia nás plne informovala o tomto programe, o stave rokovaní. A chcela by som záverom povedať, že ak naozaj Spojené štáty eh, nanúcujú nám eh, určité bezpečnostné programy a to umožňuje realizovať tento program. Ďakujem. Sipel, 3 lepta. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute... Ďakujem, dámy a páni, kolegyne a kolegovia, dnes sa tu často spomínala Lisabonská zmluva a chcem povedať niečo pozitívne. Väčšina občianok a občanov považuje za dobré, že v Európe môžeme bez hraníc cestovať, že čo sa týka vzdelávania, práce a voľného času môžeme sa voľne pohybovať po Európe. Ale samozrejme, že zanechávame aj dátovú stopu a tieto údaje sú uložené nielen v jednom členskom štáte, ale sú roz, trúsané po celej EÚ. A práve preto je dobré, že aj v tejto oblasti, kde ide o ochranu údajov európskych občanov, máme viac pravomoci na európskej úrovni, e, pretože občanky a občania úplne právom očakávajú, že ich údaje všade v Európe budú dobre chránené a že nebude zbytočné množstvo údajov postupovaných možno aj tretím krajinám. Ako my, ako Európska únia, a hovorím veľmi jasne, ako Európsky parlament a Európska rada, čiže spoločne s členskými štátmi, môžeme zabezpečiť túto ochranu, ak na jednej strane ako Európska únia s tretimi krajinami rokujeme o postupovaní týchto údajov, o tom, e, ktoré údaje sú vôbec potrebné, za akým účelom sa môžu používať, e, aké ochranné opadny, mechanizmy sú potrebné na to, aby sa chránili tieto údaje, keď zároveň jednotlivé členské štáty s tretimi krajinami rokujú o údajoch, e, o ktorých vôbec nevieme, že o aké údaje ide, aké normy ochrany sa tam dodržiavajú, e, či sa možno tie údaje poskytujú dvakrát ďalej, alebo sa ešte ďalej poskytujú. A túto, e, toto ďalšie postúpenie my vlastne na európskej úrovni vôbec nechceme umožniť. No a potom ďalšia vec, ktorú možno členské štáty neberú dostatočne do úvahy, ak rokuje členský štát s treťou krajinou, ako zabezpečí tento jednotlivý členský štát, môže to vôbec, že ak tak sa vôbec poskytujú len údaje jeho občanov, pretože momentálne už máme v EÚ databázy, kde sú údaje najrôznejších občanov zozbierané na jednom centrálnom mieste. Mnohé orgány európskych štátov majú prístup k týmto údajom. Čiže ak sú moje údaje niekde v krajine A uložené a tá krajina A sa rozhodne, že tieto údaje postupí ďalej, aj moje údaje postupí tretej krajine, tak to nemôže byť pridaná hodnota EÚ, e, pre ktorú sme sa rozhodli, keď sme E, rokovali v dobrej viere o Lisabonskej zmluve. Aj členské štáty musia si uvedomiť novú váhu európskych inštitúcií a musia sa pridržať pravidiel hry a to znamená, že ochrana údajov je aj európska úloha a na európskej úrovni musíme dbať o to, aby čo najmenej údajov e, bolo postupované a to len na veľmi obmedzené účely a aby sme takto nepodkopovali našu bezpečnosť. Ďakujem. O Tavares je 3 A nech sa páči, slovo má pán Tavares. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Minulý rok sme viackrát hovorili o ochrane súkromných údajov európskych občanov. E, povedalo sa, že za zaručenie fyzickej bezpečnosti občanov, ktorí lietajú lietadlom, musíme urobiť ústupky, pokiaľ ide o postupovanie údajov týkajúci sa osobnej bezpečnosti, alebo to bude mať dopady právnej povahy. A mám pocit, že začíname budovať dom od strechy Ehm, najprv sme začali SWIFTom, potom bol PNR, ale nikdy nezačíname základmi. V prvom rade by sme mali vedieť, aká je, aký je všeobecný pocit v Európe, pokiaľ ide o ochranu údajov a, a potom ako sa to uplatňuje horizontálne na všetky témy so všetkými partnermi. Dnes tu máme krajiny ako e, Saudskú Arabiu, Južnú Koreu, Čínu, ktoré žiadajú rovnaké e, údaje. A e, samozrejme, mm, je to veľmi roztrieštený spôsob práce a takto sa to stiažuje tak pre Európsky parlament ako pre všetkých. A my sa tomu snažíme dať nejaký zmysel. Avšak tá, avšak tá situácia je už zlá. O to horšie, ak sa potvrdí, že niektoré členské štáty už bilaterálne e, rokovali napríklad z USA, pokiaľ ide o postupovanie údajov PNR. Ja sa nestiažujem na USA. Konkrétne USA sú našim medzinárodným partnerom, je tam mnohé veci, ktoré u nich môžeme obdivovať, ale naozaj ľutujem, že niektoré členské štáty porušili tie základy rokovania, ktoré by sme mali mať v EÚ. A to je nelojálnosť, ktorá e, podkopáva existujúce rokovania a, medzinárod, a, a náš inštitucionálny záujem v rámci EÚ a žiadam spoločné podmienky, aby sme mali nejakú rámcovú dohodu o ochrane údajov z USA, tak ako to hovorí v e, správa kolega Albrechta. No a potom kto bude vedieť, aké sú všetky tie neskôršie dôsledky? Čo bráni USA e, rokovať so, so všetkými leteckými spoločnosťami, aby sa dopracovali k osobným údajom e, občanov? Um, aby sa tieto údaje vlastne pri zakúpení lístka postupovali ďalej. Európsky parlament musí konať a je dôležité, aby komisia, aby členské štáty, aby USA si uvedomili, že pokiaľ ide o PNR, Európsky parlament bude veľmi obozretný a tak ako e, sa to udialo v prípade SWIFTu, Európsky parlament nemá obavy využiť svoje práva a možno aj prerušiť rokovania, ktoré nezaručujú bezpečnosť osobných údajov našich občanov. Ďakujem pekne. Herr ähm, Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážená komisia. Naozaj by som vás poprosila, aby ste našu otázku brali vážne, pretože ide o principiálnu otázku, do akej miery má vôbec zmysel pracovať na nejakých eh, pravidlách týkajúcich sa ochrany údajov, ak zároveň za našim chrbtom, za chrbtom Európskeho parlamentu, ale možno aj za chrbtom národných parlamentov eh, sa vyrokovávajú dohody, ktoré podkopávajú alebo nenaplňujú tieto štandardy. Transatlantická spolupráca veľmi úzka, je dôležitá, najmä pokiaľ ide o vytvorenie priestoru e, slobody a práva. Avšak to nesmie spôsobiť to, že v konečnom dôsledku presadzovanie kolektívnych záujmov bezpečnosti e, sa presadí, ale e, presadzovanie individuálnych práv a základných práv bude ignorované. Takže to nesmieme dopustiť. A my ako parlament sme stále poukazovali na to, že pre nás je dôležité pri všetkých týchto opatreniach, či už to sú PNR údaje o leteckých pasažieroch alebo bankové údaje zo SWIFTu, aby všetky tieto opatrenia um, dodržiavali princípy ochrany údajov, ktoré by sa dali všeobecne presadzovať a to stále akoby pokrivkáva. A my sme preto ako parlament hovorili o tom, že chceme všeobecné normy, ktoré budú platiť pre celú EÚ a ktoré potom budú dohodnuté z USA. Ja ako spravodajca k tej dohode tej rámcovej dohode EU-USA, musím povedať, že je veľmi dôležité, aby sa to týkalo nielen dohody EÚ, ale aj členských štátov. Je jasné, že sme tu v oblasti zdieľanej právomoci, čiže Mm, ešte stále sú tu aj bilaterálne dohody mm, členských štátov z USA, čo je v poriadku, pokiaľ e, to v prvom rade nespôsobí to, že tie spoločne dohodnuté štandardy na úrovni EÚ sa znížia alebo vôbec nebudú dodržiavať a práve o to tu ide. A po druhé, e, že to ostane v rámci platnej legislatívy. No a podľa Lisabonskej zmluvy nielen Európsky parlament sa správne zaoberá s týmito témami, ale máme tu aj právny rámec, ktorý hovorí o tom, že keď už sú nejaké úpravy na úrovni EÚ, napríklad pokiaľ ide o údaje o leteckých pasažeroch, tak pre členské štáty je táto oblasť zavretá. A to predsa nie je možné, že členské štáty e, si túto otvoria vlastné rokovania z USA, pretože jednoducho to podkopáva našu rokovaciu pozíciu, pokiaľ ide o ochranu údajov. Takže naozaj vás vyzývam, e, ako Európska komisia, aby ste intervenovali u členských štátov, aby ste predsedníctvu rady naznačili, že toto sa musí skončiť, aby sa vyjasnil aj právny základ, pretože podľa Lisabonskej zmluvy je teda takýto právny základ. My ako Európsky parlament potrebujeme mať eh, hlas v týchto rokovaniach v rámci za, za, za EÚ. A tento jasný princíp musí obstať. Teda jeden musíme kolovať, e, rokovať jednohlasne a nemať e, nekonečné množstvo bilaterálnych rokovaní. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne, pán poslanec Albrecht. A teraz v mene komisie pani Damanáky máte slovo. Ďakujem, pani predseda. Chcel by som hneď od začiatku vyhlásiť, že komisia zdieľa e, váš e, e, vnímavý pohľad, pokiaľ ide o ochranu údajov našich občanov. Dovolte by som reagovala i hneď na túto otázku. Zrejme viete, že v auguste 2007 Spojené štáty zmodernizovali program, bezvizový program a pridali určité podmienky, ktoré by mali viac posilniť bezpečnosť. Títo podmienky, musíme priznať, ovplyvňujú všetky členské štáty, či už sú súčasťou bezvizového programu alebo nie. Na to, aby e, táto e, krajina sa stala e, alebo vstúpila do tohto programu, musí spolupracovať so Spojenými štátmi v otázkach presadzovania práva. Tak to je. Predovšetkým musí vymeniať príslušné informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska uplatňovania práva Nová legislatíva e, nutila e, Európska únia, aby e, sa začala rokovať so svojimi štátmi. Rokovanie medzi úniou a štátmi sa začali, pokiaľ ide podmienky vstupu do programu, bezvizového programu, ktoré spadajú pod právomoci únie E, e, Ide o e, otázku redmisie, bezpečnosť cestovných dokladov a mm, bezpečnosť na letiskách. Títo záležitosti spadajú do našich kompetencií. Pokiaľ ide o bilaterálnu cestu, ktorá stále e, existuje vo vzťahu medzi Spojenými štátmi a jednotlivými členskými štátmi, sa použila na požiadavku Spojených štátov v oblasti spolupráce e, v boji proti terorizmom a výmenu informácií pre tie členské štáty, ktoré nie sú súčasťou bezvizového programu. Uzavretie e, dohôd e, o týchto záležitostiach e, je predpokladom na vstup do bezvizového programu. Čiže toto treba ošetriť. Na to, aby členské štáty, ktoré sú súčasťou bezvizového programu, takéto rokovania sa rozbehnú neskôr. To znamená, že pre nich to je podstatne jednoduchšie. Podľa tých informácií, ktoré komisia získala od členských štátov, a to je jediná možnosť, ako riešiť túto záležitosť, 8 členských štátov podpísali memoranda o porozumení so Spojenými štátmi a uviedli v nich, že súhlasia spolupracovať so Spojenými štátmi v týchto záležitostiach. E, to sú Česká republika, Estonsko, Grécko, Lotyšsko, e, Litva, Maďarsko a Slovensko. A touto cestou E, sa snažili e, e, vyriešiť svoj problém a toto cestou 8 členských štátov vstúpili do bezvízového programu. A práve preto tak konali. Komisia chápe, že memorandum o porozumení nebol sám o sebe určený na právny základ výmeny informácií medzi členskými štátmi a príslušnými členskými štátmi únie jednoducho vyjadrujú e, e, e, želania dvoch stran vytvoriť konkrétne mechanizmy výmeny údajov. O nič viac tu nejde. Musím podotknúť, že informácie o presnom obsahu memorand o porozumení sú v samotných členských štátoch vrátane aj kategórie údajov, ktoré spadajú po týto memoranda. Preto ak Európsky parlament e, potrebuje získať e, dodatočné informácie, musíte ich vyzvedať od príslušných členských štátov. Komisia však, a teraz e, hovorím o našich kompetenciách, komisia zabezpečila, že Spojené štáty nebudú požadovať bilaterálne dohody so členskými štátmi, čo sa týka výmeny údajov PNR. Ospravedlňujem sa. PNR. Čo sa týka výmeny údajov PNR, pretože táto záležitosť spadá pod Európsku úniu v súlade s príslušnou dohodou medzi úniou a Spojenými štátmi o PNR. A napokon, pokiaľ ide o rokovanie o dohode medzi Úniou a Spojenými štátmi, došlo k výmeni listov, e, ktoré zaznamenali, že e, e, právne požiadavky Spojených štátov, čo sa týka E, pokračovanie účasti v tomto programe e, sú splnené v otázkach, ktoré spadajú pod kompetencie Európskej únie. V tejto súvislosti komisia jasne povedala, že táto výmena listov, ktorá teraz e, prebieha v rámci rokovaní, nemôže zabezpečiť prístup k databázam Európskej únie. Ďakujem pekne. A teraz v mene politických skupín pán Kojele, dve minúty. Dobrý senhor presidente. prezident. e caras. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, vážená komisárka, ja som eh, si počul vašu odpoveď a som zmetený, pretože na jednej strane komisia hovorí, že ak chcem viac informácií, eh, musíme eh, sa obratiť na USA. Toto môže byť výklad toho, čo komisia povedala, že nemá žiadnu schopnosť vyviať tlak na USA pri riešení tejto otázky. No, na druhej strane hovoríte, že komisia išla um, a žiadala um, vládu USA, aby e, ne e, žiadali údaje, ktoré e, by ohrozili databázu EU. Takže keď je možné, aby komisia um, išla za USA a potom zriadila kontakty s Európskou úniou. Toto pre mňa môže mať len jedno vysvetlenie, že je komisia naozaj krehká že je tu istá krehkosť e, komisie a vaše vyjadrenia môžu byť chápané rôzne. Poprvé e, nás, e, nás spôsobuje obavy, že USA nie sú povinné dať k dispozícii dôverné údaje. A na druhej strane máme obavy z tej logiky určovania zodpovednosti európskych inštitúcií. A nedáva nám to žiadnu možnosť vyjednávať. Európa musí hovoriť jedným hlasom v tejto téme. Musíme zaručiť, e, že prostredníctvom bilaterálnych e, e, zmluv nebude sa udeľovať prístup a poskytovať sa údaje. A to tajomstvo, ktoré zahľuje tieto rokovania, členské štáty už uh, odhalili uh, obsahy uh, memoranda o porozumení a ja si myslím, že sa skrývajú tie uh, zásadné dôvody a myslím si, že tam spôsobuje obavy a nič nebolo uh, vyriešené a uspokojené z tých otázok, ktoré boli položené uh, komisárke. A meškujte, meškujte, meškujte, Prepačte, teraz hovorí predseda, pán Alvaro má slovo. Herzlichen Dank, Herr Präsident, herzlichen Dank. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj e, komisárke, ktorá e, v zastúpení e, odpovedala za pani Malstromovú. Ja si to cením, ale musím úplne povedať, že pracujeme na základe iných faktov, pretože v konečnom dôsledku nejde o nárok na údaje PNR. Kolegovia to vyslovne podali, že sa majú pozdávať údaje PNR a otlačky prstov a údaje o stíhaných páchateľoch. E, a e, toto e, my sme dosiahli ako zlepšenie a toto je zásadný prvok európskej politiky, o ktorý tu ide. A mne, nejde ani tak o to. O tom môžeme hovoriť, môžeme si vymieňať názory a môžeme nájsť spôsoby a diskusia, ak je to správne, ale ja sa hnevám, že Rada a komisia sa otočili chrbtom, keď nám povedali, že to tak nejde. Nemôžeme využívať bezvývoj ako nátlak, ako sprosok na nátlaku a vydierania v tomto prípade aj voči Rakúsku alebo novým členským štátom, keď nie sme pripravení tieto údaje im dávať. Zaujímavé je, že e, členský štát Európskej únie e, e, že, USA, um, že jeden členský štát eh, nemôže stiahnuť eh, bezvizový styk eh, a zrušiť ho voči um, občanom USA, pretože my musíme to robiť jednotne ako celá EU. A v každom dobrom vzťahu a každom dobrom manželstve je to respekt, ktorý prispieva k tomu, aby to bolo plodné a presne to my očakávame aj vo vzťahu k americkým občanom a americkej politike a tu chcem, aby rada aj komisia kládla na to väčší dôraz. Teraz pán Melcer, jednu minútu. Kompromis ausgehandelt ako bol vyjednaný kompromis v dohode SWIFT, bolo jasné, že e, to bol predané ako ochrana dát a e, predstavuje to seba kolom Európanov a e, toto e, e vzniká situácia, kedy sa e, systém e, ostrahy v EU, e, ktorý sa predstavoval ako placebo už niekoľko rokov, e, bol zrušený za niekoľko mesiacov. E, e, USA e, nie sú e, pripravené um, ustúpiť a e, zase ukazuje, že e, nemajú záujem o partnerov, ale len o tých, e, ktorí im prisluhujú a pritakávajú. USA už roky si podľa svojej chuti získavajú údaje z európskych bankových databáz a jednoducho prostredníctvom zadných zvierok bilaterálnych dohod e, opäť e, USA si zabezpečili e, bezhraničný prístup k dátam. A pri ďalších transatlantických rozhovoroch by sme túto nočnú moru mali ukončiť. O Kyrius Strasser, ja Pán Strasser, dve minúty. Vážená pani komisárka, dámy a páni, tak ako jeden z predrečníkom povedal, e, treba uznať, že e, si vážime, že sme prišli a vyjadrili sa. A tiež rozumiem, že to nie je vaše pole pôsobnosti, ale musím povedať, že vyjadrenie komisie je e, výhradne neuspokojivé tu sa stalo, stala jedna vec, e, ktorú vás prosím, aby všetci ste si udomili všetky dôležité politické skupiny v um, tejto snehu. Nechcú diskutovať o e, zásadách a základoch a e, vy ste nás sklamali a povedali ste, že komisia nekoná. Tak to bolo aj pri Swifte a v poslednej no, plenárnom zasadnutí e, sme hovorili o 14 dolárovom poplatku a museli sme na to upozorniť komisiu a dnes kolega správne vyjadril tú otázku, že čo robí komisia a členské štáty a teraz počujem, že um, dokonca uh, sa to v diskusiách uh, o um, privilegovaných uh, privilegovanom postavení Američanom voči Európanom a musím veľmi jasne povedať, že tu sa jedná o zásadné otázky a chceme o nich s komisiou vážne hovoriť a E, to znamená, že musím dosiahnuť minimálne e, reciprocitu. To znamená, e, že tu nemôžu využívať priamo údaje z Európy, ale že si ich musia vyžadať. A toto sú základné zákony, ktoré musíme zabezpečiť napríklad občanské práva, že občania majú právo vedieť, že aké údaje o nich sa používajú a kde a samozrejme to musí vychádzať z európskej koncepcie. To, čo my tu počúvame, je, že komisia vlastne rokovaciu e, pozíciu e, zhoršila s Američanmi tým, že e, to nekoordinuje s členskými štátmi a po druhé, že sama nie je aktívna. Kedy začnú rokovania, kedy sa aktivita uplatňuje vo Swifte, pri Swifte to bolo zrazu na tlak parlamentu za mesiac urobené a teraz potrebujeme takúto činnosť aj pri všeobecných údajoch. Ďakujem. Teraz ideme k voľnej rozprave a máme troch eh, rečníkov, ktorí sa prihlasili. Nie. Sofie, teraz je eh, voľná rozpráva, tak až potom. Máte faktickú, tak áno. Keď nemáte faktickú, tak áno. Dobre, ak chcete hovoriť, eh, tak Eh, moč v rámci eh, voľnej rozpravy. Tak. Potom po voľnej rozprave môžete požiadať eh, pani Rojtová minútu. Ďakujem, pán predseda. Napriek tomu, že treba razantne a všetkými dostupnými prostriedkami bojovať s terorizmom, nie je možné pri medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti obchádzať demokratické štandardy, ktoré sú vlastne národom v transatlantickom priestore. Preto som veľmi rozladená tým, že v ďalšom prípade bilaterálnych zmluvných vzťahov medzi Úniou a USA komisia členské štáty e, sa nepoučili zo starých chýb a pristupujú na rokovania za chrbtom e, e, na Európskeho parlamentu z národných parlamentov kvôli rýchlej dohody, ktoré skôr slúži potrebám americkej predvolebnej kampane a dávajú Eh, bokom demokratickú kontrolu a transparentnosť. V čase, keď Spojené štáty spoplatnili e, eh, bezvizový pre Únii, čo sa podpísalo pod našu verejnú mienku, nemám problém, pokiaľ ide s odovzdovaním eh, osobných údajov našich občanov, ktorí cestujú letecky do e, vyspelých demokratických štátov, ale to musí byť v s právnymi predpismi a spôsobom,

E, platné v európe. ďakujem za pozornosť. a uh, kolegovia. Jednominútové príspevky nefungujú na poslednú chvíľu, takže ja sa vás nemôžem pýtať, či chcete sa zúčastniť. Musíte sa prihlásiť veľmi dopredu. A ja teraz robím výnimku, pretože na zozname nie je veľmi veľa ľudí. Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Uh, nuž, uh, zdá sa, že o túto veľkú a významnú tému nie je uh, veľký záujem, takže nepripravujem veľa ľudí o čas. Akékoľvek opatrenia na ochranu údajov a všetky konania, ktoré porušujú uh, záujmy základnej ochrany údajov musia súvisieť e, s jasne identifikovateľnými cieľmi a musia, musí existovať možnosť dosiahnuť e, ten dosiahnutelný cieľ. Takže čo presne, e, aké sú presne tie odôvodniteľné ciele a ako odozdávanie údajov prispieje k dosahovaniu tých cieľov. Takže inými slovami, ako využijú tieto údaje? To je moja prvá otázka na komisiu. No a druhá otázka znie, prečo e, využívajú dve rôzne úrovne kontroly, e, čo sa týka e, starých členských štátov a nových členských štátov napríklad pri, mojej, v prípade mojej krajiny eh, Maďarsko. A prečo by občan Maďarska bol nebezpečnejší, nebe, mal byť nebezpečnejší z hľadiska terorizmu ako príslušník eh, starých členských štátov? Takže bude to hm, predmetom rokovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sú pani Intveld. Ďakujem veľmi pekne eh, za to, že som dostala možnosť hm, požiadať o objasnenie v dvoch veciach. Ja som bola veľmi prekvapená, keď som počula, že komisia hovorila, že otázka hm, programu zrušenia víz alebo zjednodušovania e, vízového styku sa týka členských štátov, pričom v roku 2007 Európska komisia povedala, e, že bude mať v tejto oblasti výhradnú kompetenciu. No a v konečnom dôsledku e, musela postúpiť kompetencia na členské štáty. Je to tak teraz, že komisia zmenila svoj názor o svojich vlastných kompetenciách. No a druhá vec na objasnenie, pani komisárka, vy ste povedali, alebo tvrdíte, že v žiadnom, že tu nie je odvolávka na prenosy PNR. A ja vám môžem povedať aj napríklad MOU o tom, že sa tam hovorí. No a znamená to, že komisia vôbec nevie, čo sa deje. No a teraz ja vám poskytnem objasnenie, pani komisárka. Tento parlament rozhodol, že odloží hlasovanie o dvoch dohodách PNR, pretože sme mysleli, že môžeme komisie dôverovať a že bude eh, tak zodpovedná ako Európska inštitúcia a rovnako ako my. A ja sa teraz divím, či Európska komisia si zaslúži túto dôveru. Ja dúfam, že nás nesklamete. Ďakujem pekne. A teraz pani Damana, kedy za komisiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé by som chcela povedať, že ja myslím, že táto komisia, táto diskusia bola veľmi zaujímavá a ja by som bola rada, keby ste to pochopili, že ja teraz vám eh, môžem objasniť veci, ale nepríjmam tvrdenia, že komisia nie je citlivá na eh, ochranu údajov občanov Európskej únie. To je tvrdenie, ktoré absolútne neakceptujem. Rovnako neakceptujem, že ja tu eh, nahrádzam môjho kolegu bez nejakých znalostí súčasnej situácie my skutočne vieme na komisie, komisie všetci z nás vieme, čo sa deje. No a vám môžem len povedať, že skutočne ochranu údajov našich občanov berieme vážne. No a teraz pristúpme v skutočnostiach. Prijali sme Lisabonskú zmluvu, alebo nie? Áno, alebo nie? Čo navrhujete? Ignorovať radu? Ja som počula, že vy ste povedali, že by ste boli radi, ak by európsky hlas bol v tejto veci jednotný. Ja s vami súhlasím. A mne by sa to páčilo. A teraz čo preferujete? Tvrdíte, že komisia ignoruje absolútne radu. Nož ja by som vám rada povedala, s ohľadom na skutočnosti a nesny, že my už sme radu požiadali. My už sme požiadali, a to nie je nič nové. My sme navrhli už minulý máj, aby budúca rámcová dohoda medzi EÚ a USA, alebo tento rámec, ak by mal nejakú referenciu na osobné údaje, tak sa musí uplatňovať aj na údaje členských štátov. To sme navrhli. Navrhli sme to, čo všetci tvrdíte. No a ak sa na tom dohodneme, tak um, potom sa budeme o tom snažiť, samozrejme. Avšak, ak to nebude dohodnuté s radou, tak čo žiadate odo mňa, aby som urobila? ísť a povedať členským štátom, že nemôžeme ďalej pokračovať? Áno, dobre, takže to je váš návrh. No a moja reakcia na to je veľmi jednoduchá. Musíme rešpektovať Lisabonskú dohodu. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. No a, no a teraz eh, k ďalším otázkam, ktoré boli tiež veľmi zaujímavé. No, sa hovorilo o európskej databáze a o databáze de Brun No a ja môžem povedať len toľko, že členské štáty možno, možno skutočne, ak tam bude to memorandum porozumenia, bilaterálne dohody, tak môžu postupovať údaje svojich národných príslušníkov, a avšak nemôžu postupovať údaje z európskych databáz alebo z prúmskej databázy. No a veľmi jasne som to povedala. No a rovnako jasne som povedala, že sme požiadali USA, posielali, poslali sme im viacero listov a stále o tom rokujeme že bilaterálne dohody sa nemôže týkať PNR. Nemôže sa týkať údajov PNR. To však neznamená, že možno členské štáty sa nesnažili rokovať z USA. Až tak také je stanovisko komisie. Nuž, ja chápem vaše obavy, avšak musíme postupovať a rokovať čo najlepším spôsobom z USA a vytvoriť nejaké záväzné pravidla pre členské štáty v rámci tejto dohody, pretože to je jediný spôsob, ako dosiahnuť to, čo chcete dosiahnuť aj vy. Takto môžeme byť úspešní tak, že Európska komisia teraz rokuje z USA a snažíme sa dosiahnuť dohodu, záväznú dohodu pre členské štáty. Záväznú pre členské štáty. No a preto sme rade veľmi jasne povedali, prosím zaistite, že ak to bude odsúhlasené a ak to bude môcť ochraňovať na tom spojení medzi USA a EU, tak musíme urobiť to isté. Máte nejaké iné návrhy na základe právneho rámca, ktorý musíme dodržiavať? Nuž, ja som tu a veľmi rada si to vypočujem. Avšak ak nie, žiadny takýto návrh, tak prosím chápte, že my veľmi citlivo pristupujeme k údajom našich občanov a chránime ich, ale rovnako sa snažíme rešpektovať členské štáty a rešpektovať radu. Takže preto by som povedala, že táto otázka je stále aktuálna. Ja zohľadnila som všetky vaše obavy. Všetky zohľadňujem. Eh, čo však komisia môže urobiť, eh, pôjdeme na radu a povieme, musíme skončiť eh, rokovania s inými krajinami, môžeme teraz začať rokovať a snažiť sa prijať niečo záväzné. Takže takto môžeme postupovať. Pani komisárka, dovolte, aby som vám povedal jednu vec. Chcel by som zdôrazniť, že každá politická skupina v tejto miestnosti prejavila značné obavy. A vieme, že sa pripravujú rokovania o PNR. Toto je dôležité pre parlament a je dôležité, aby komisia pochopila, že tieto obavy je nutné brať vážne, aby nenastala situácia, aká nastala pri Swifte. Zároveň sme v rámci diskusí v minulosti poukázali na také šedé oblasti, ktoré sú veľmi nebezpečné. Napríklad, ak by štáty poskytli tretím štátom určité údaje, ktoré by nahradili európsku databázu, povedzme napríklad Schengen, tak mohla by nastať situácia, že by tretí štát zbieral všetky údaje v rámci šengenskej databázy, aj keby to nedostalo Schengenu, ale vlastne by to dostal individuálne od každého členského štátu. A v tomto zmysle a vychádzam z toho, čo ste vy správne e, spomenuli, tá rozhodnosť, ktorou komisia sa snaží chrániť spoločenstvo a ten pilier tejto oblasti, to si ceníme, ale dovolte, aby som situáciu upokojil a, že, a viedol presvedčenie, že všetko to bude prebiehať najlepším možným spôsobom. Chcete ešte vystúpiť? Áno, ja súhlasím s vami, že musíme zohľadniť všetky obavy. A súhlasím s vami, že je tam určitá oblasť pre obavy. Toto je niečo, čo som vlastne naznačovala už od začiatku. A preto by som chcela, aby ste ma pochopili. My v rámci komisie sme sa snažili nájsť právne cesty, zdôrazňujem právne cesty, ktoré budú rešpektovať dohody a zmluvy a takto sme chceli vyriešiť tento problém. Je to problém, ako chrániť údaja. Dôležité je posilniť ten pilier v rámci spoločenstva, ktorý sa týka tejto oblasti, ale musíme si uvedomiť, toto nie je jediný pilier, to by som chcel povedať. Takže, ja by som bola rada, keby ste si zapamätali to, čo som povedala, že teda berieme vaše obavy vážne a že je dôležité, aby rada pristupovala k nám takým spôsobom, že ak chceme byť úspešní a keď chceme skutočne ochraňovať osobné údaje, keď to chceme mať v našich dohodách, tak by sme sa vlastne už obrátili na radu, aby sa zaviazala, aby prišla za záväzkami v tejto oblasti. To je jediný e, právny spôsob, ako môžeme v tejto veci postupovať. Ďakujem pekne. Končím diskusiu, hovorí pán predseda. Končím rozpravu. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to spoločná rozprava o rybnom hospodárstve budeme sa zaoberať správou pána Valesa, dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku, potom je tu ešte správa pani Fraga Esteves, systém kontrolného vynúcovania